Uh, Dobré ráno, dámy a páni, začneme zasadnutie nášho výboru. Prosím, zaujímite svoje miesta v sále. Dobrý deň, prajem vám všetkým, dámy a páni, a dúfam, že zdržali sa. Zrejme si to preveríme elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Oh, pardon, pardon, schválené. Zle som si to pozrela. Takže, jasné. 29, kto je za? Proti? zdržali sa schválené. Jednotka za, proti, zdržali sa schválené. Návrh číslo 2 za, proti, zdržali sa schválené. E, ústne návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Návrh číslo 4, kto je za, proti, zdržali sa schválené. A teraz e, záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Schválené o 16 hlasov za, 1 hlas proti, 4 sa zdržali. A teraz prejdeme ku hlasovaniu o ďalšej správe, Bude sa to tiež týka samozrejme rozpočtu. Takže 6, 6, 1, za, proti, zdržali sa. Teda schválené. 6, 6, 1, 1 za, proti, zdržali sa Schválené. 6162. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6163. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6164. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6165. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6166. Kto je za? A po dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6167 v dvoch častiach. Taktiež prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej. E 6174, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6177, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6176, kto je v prvých dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, myslím, že to je zamknuté, ale preveríme si elektronicky. Takže druhá časť eh, návrhu 6176. Končíme hlasovanie. Zamietnuté. 6172 prvá časť. A pardon, ospravedlňuje sa pani predsedajúca. 6172. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 6173 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 6150, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6168, kto je za, proti, zdrž... Aha, pardon, vypadáva toto, lebo sa schválila 6150 ďalej, 6151, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6159, kto je za, teda prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6169, kto je za? Á, pardon, toto vypadával. Ďalej, 6152, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6171, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6, 1, 5, 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 6, 1, 5, 4, kto je za, proti, zdržali sa, preveríme si to elektronicky, otváram hlasovanie, 6, 1, 5, 4. Končím hlasovanie. Schválené. 6155, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6156, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6157, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6158, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6170, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Takže skončili sme s hlasovaním na dnes. Ďakujem vám za spoluprácu. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu schôdze. A chvíľu si počkáme, pretože eh, eš, ešte predstaviteľe predsedníctva a neprišli. A vlastne to začína až o 9.45, takže zatiaľ prerušujeme schôdzu Môžete si dať kávičku. A o 9.45 bude pokračovať schôdza nášho výboru. Ďakujem.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 Please, uh, we will... Poprosím vás, dámy a páni, začneme. Keď sa usadíte, poprosím, zaujmite svoje miesta v sále. Damos comienzo con... Začíname s ďalším bodom dnešného programu rokovania. Ide o e, rozpravu s predsedníctvom rady. Naštívil nás pán Jan Richter, pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Pán minister uvedie priority programu predsedníctva rady na nastávajúce mesiace. Predovšetkým pôjde o rodovú rovnosť a Začneme tým, že pán minister eh, hruba v rozsahu 15 minút pre, uvedie tému, potom bude kolo otázok a vyjadria sa aj koordinátorky eh, skupín, maximálne budú mať dve minúty, potom pán minister bude mať priestor na odpovede a Uvidíme samozrejme, ako sa ďalej bude rozvíjať časové hľadisko. Možno ostane čas aj na druhé kolo otázok. Takže, aby sme využili čas čo najlepšie, dávam hneď priestor pánovi ministrovi Richterovi a prajem mu veľa úspechov v jeho práci počas predsedníctva Slovenskej republiky, pretože táto téma bude určite na prospech cieľov, ktoré chceme dosiahnuť aj v našom výbore. Teda ide o dosiahnutie takej európskej spoločnosti, kde sa dosahuje vysoká úroveň rodovej rovnosti. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. O, vážená pani predsedníčka Garcia Pérez, vážené pani poslankyne, pani poslanci Európskeho parlamentu, vážené dámy, vážení páni, Dovolte mi prvom rade, by som vám poprial príjemné dopoludnie. Slovensko 1. júla po prvýkrát v histórii prevzalo predsedníctvo v Rade Európskej únie. Je to pre nás veľká podsta. Treba si totiž uvedomiť, že pred 25 rokmi Slovenská republika nebola na mape štátov sveta. Po 25 rokoch má tu česť viesť eh, Radu Európskej únie tejto úlohe sme preto pristúpili s pocitom hlbokého rešpektu a zodpovednosti. V rámci nášho predsedníctva by sme chceli prispieť k hľadaniu konštruktívnych, realistických, spoločných a udržateľných riešení, aby sme zamedzili ďalšej fragmentácii Európskej únie a priblížili sme sa maximálnej miere e, občanom únie ako takej. Naše snahy budú viesť k posilneniu dôvery občanov v spoločný európsky projekt. Je pre mňa nesmiernou cťou byť dnes s vami, členmi a členkami Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť a informovať vás o prioritných témach a aktivitách slovenského predsedníctva. Túto možnosť vzájomnej výmeny názorov vnímam nielen alebo vnímam okrem iného aj ako šancu na spoločné zamyslenie sa nad ďalšími krokmi, ktoré sú nevyhnutné pre ďalšie odstraňovanie nerovností medzi mužmi a ženami. V tomto kontexte mi dovolte oceniť prácu Európskeho parlamentu a konkrétne tohto vášho výboru, ktorý zaujíma v presadzovaní rodovej rovnosti v rámci Európskej únie rozhodujúcu, dokonca si dovolím povedať, že až nezastupiteľnú roľu Návrhy a správy predkladané týmto výborom sú pre jednak naše ministerstvo alebo ministerstva, hovorím za celú úniu, ako gestora rodovej rovnosti, inšpiráciou a motiváciou pri príjmaní politík a opatrení v danej oblasti a rovnako nám pomohli pri identifikácii priorit nášho predsedníctva a zvolených prístupov a východisk. Priority a ciele slovenského predsedníctva v oblasti rodovej rovnosti ale aj v oblasti nediskriminácie sa odvíjajú od spoločnej deklarácie predsedníckeho tria pre oblasť rodovej rovnosti, ktorú sme spolu s našimi partnermi Holandskom a Maltou podpísali v decembri 2015 a odtedy intenzívne na nej pracujeme. Rovnako sa však odvíjajú aj od priorít a cieľov ktoré sme si zadefinovali pre oblasť zamestnanosti a sociálnej politiky. Ústrednou témou slovenského predsedníctva v daných oblastiach je zaistenie pracovných miest a prosperity pre dnešok aj budúcnosť. Tvorba pracovných miest a zvýšenie zamestnanosti majú totiž zásadný význam tak pre rozvoj našich spoločností, ako aj pre osobný rozvoj občanov Európskej únie z tohto dôvodu slovenské predsedníctvo bude všemožne napomáhať inštitúciám Európskej únie aj samotným členským štátom pri príjmaní a vykonávaní opatrení zameraných na zvýšenie zamestnanosti. V kontexte tejto priority považujem za zvlášť dôležité vytvorenie podmienok pre e, zvýšenie účasti žien na trhu práce. Myslím, že každý z nás, ctené panie poslankyne, páni poslanci, mi dá za pravdu, že nevyhnutnou podmienkou dosiahnutiu tohto cieľa je zabezpečenie možnosti lepšieho zosúladenia medzi pracovným a rodinným, respektíve súkromným životom. V minulosti, respektíve v uplynulom roku, E, Európska komisia predstavila jednu iniciatívu pod názvom Nový začiatok v riešení výziev zosúľaďovania pracovného a súkromného života, e, ktorý čelia e, pracujúce rodiny. Cieľ tohto programu je reagovať na túto potrebu a umožniť rodičom s deťmi alebo závislými príbuznými lepším spôsobom zosúladiť starostlivosť a pracovné povinnosti Platí to najmä v prípade žien, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o deti a inými závislými členmi domácnosti v nepomerne e, e, väčšej miere než muži. Naše predsedníctvo chce prispieť k tejto iniciatíve diskusiou v rámci odbornej konferencie zosúľaďovanie rodinného a pracovného života v rámci meniacej sa spoločnosti, ktorú usporiadame v Bratislave dňoch twenty a one septembra Hlavným cieľom konferencie je reagovať na otázky rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom v celej jeho komplexnosti, berúc do úvahy všetky relevantné faktory a meniacu sa dynamiku trhu práce, meniace sa modely organizácie práce a nové trendy, ako aj digitalizáciu procesov, no a prirodzene aj starnutie populácie. Jedným z konkrétnych cieľov konferencie je reagovať na súčasné trendy E, flexibilných foriem práce a flexibilných foriem starostlivosti, vrátanie zdieľania zodpovednosti o starostlivosť o deti a závislých členov domácnosti medzi spoločnosťou a rodinou, v rámci nej samozrejme aj medzi ženami a mužmi. Naše predsedníctvo očakáva, že konferencia vytvorí platformu, pre zdieľanie znalostí a skúseností medzi Európskou úniou a členskými štátmi, ako aj mimovládnymi organizáciami, odborníkmi, odborníčkami a sociálnymi partnermi e, a stane sa tým výrazným e, príspevkom do diskusie o primeranej a adekvátnej odozve na vyššie uvedené výzvy pri aktualizovaní európskeho i národných politických rámcov Týmto si vás, vážená pani predsedníčka, vážené ctenie poslankyne, páni poslanci, dovolujem na uvedenú konferenciu pozvať. Neformálne zasadnutie výboru pre sociálnu ochranu, ktoré bude bezprostredne predchádzať spomínanej odbornej konferencii, sa taktiež bude venovať problematike zosúľaďovania pracovného a súkromného života Odborníci a odborníčky z členských štátov tak budú mať možnosť diskutovať o praktických skúsenostiach, o príkladoch dobrej praxe uplatňovaný, e, uplatňovanými členskými štátmi vo svojich národných politikách v tejto oblasti. Rád by som tiež zdôraznil pripravenosť slovenského predsedníctva na rokovanie o nových návrhoch legislatívnych a nelegislatívnych aktov pre oblasť zosúľaďovania pracovného a rodinného života. Zosúľadevanie pracovného a súkromného života v prípade žien rozhodujúcim faktorom pre zvyšovanie zamestnanosti a tým i e, väčšiu ekonomickú nezávislosť. Rovnako je treba rozhodujúcim faktorom je teda rozhodujúcim faktorom pre znižovanie chudoby žien, ktorá patrí medzi naše hlavné priority alebo prioritné témy v oblasti rodovej rovnosti. Naším cieľom je napomôcť pri plnení cieľa zadefinovaného v stratégii Európa 2020, a to aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie. Tento cieľ sa totiž dlhodobo nedarí napĺňať, práve naopak, od zadefinovaného cieľa sa skôr vzdialujeme. Európsky inštitút pre rodovú rovnosť e, pripravil na základe žiadosti slovenského predsedníctva správu, ktorá monitoruje implementovanie pekingskej akčnej platformy členskými štátmi Európskej únie v oblasti ženy a chudoba. Správa približuje vývoj situácie v rokoch 2007 až 2014, Zameriava sa pritom primárne na tie skupiny obyvateľstva, ktoré patria k najviac ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením. A to sú jednorodičovské e, rodiny, ženy a muži so zdravotným znevýhodnením, migrantky a migranti, ako aj rómske obyvateľstvo. Prínosom správy je teda rodová analýza, ako aj analýza vzájomného pôsobenia rodu a ďalšími sociálnymi faktormi, ako je vek, etnicita, zdravotné znevýhodnenie a podobne. Pri zadávaní podmienok pre vypracovanie správy sme sa inšpirovali aj prácou vášho výboru, eh, eh, ústiacej do rezolúcie Európskeho parlamentu na tému ženy a chudoba Eh, z roku 2004 a 2011, ako aj správami Európskeho parlamentu o situácii žien so zdravotným postihnutím, žien utečenkyň a rómskych žien. Správa nášho predsedníctva na tému ženy a chudoba predstavuje politický kontext na úrovni Európskej únie, hlavné faktory prispievajúce k zvyšovaniu rizika či miery chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj faktory, ktoré môžu viesť k zlepšeniu situácií žien a mužov. Chudoba sa v správe chápe ako komplexný a mnohovrstvový jav, ktorý sa netýka len nedostatku finančných zdrojov v širšom zmysle ide o obmedzený prístup k občianskym, spoločenským a kultúrnym aktivitám, ako aj bariéry v politickej angažovanosti a sociálnej mobilite. E, podrobná analýza dát na základe monitorovaných ukazovateľov vedie k hlavným zisteniam a politickým odporúčaniam na úrovni Európskej únie. Správa tiež navrhuje nové, respektíve revidované v oblasti chudoby a migrácie tak, aby umožnili presnejšie e, skúmanie danej témy z rodového, ale aj intersekcionálneho hľadiska. Na základe tejto správy a odporúčaní z nej formulovaných pripravíme pre zasadnutie Rady EPSCO E, návrh záverov rady, o ktorých, v e, ktorých sa sústredíme na sledovanie negatívnych efektov, ktoré ovplyvňujú životy žien a mužov v rôznych fázach a aspektoch ich života, ich pracovné podmienky a ich miesto spoločnosti. Dôraz budeme klásť najmä na situáciu najmä znevýhodnených skupín obyvateľstva Európskej únie. Ako sa ukazuje, viacnásobné znevýhodňovanie žien v rámci týchto skupín je dôvodom na uplatňovanie rodového hľadiska pri všetkých opatreniach zameraných na znižovanie chudoby počnúc vzdelávaním cez aktívnu politiku trhu práce až po sociálnu podporu. práve na odporúčania tohto typu sa mienime zamerať v záveroch rady v rámci etnickej príslušnosti sa sústredíme najmä na rómske ženy ktoré sú postihované chudobou a zvlášť významnej miere. K zlepšeniu postavenia rómskej mládeže Tiež, bude tiež venovaná konferencia na vysokej úrovni, ktorá sa bude konať v Bratislave v dňoch 10. a 11. októbra. Vážená pani predsedníčka, vážené členky a členovia výboru, je mojou cťou vás opätovne aj na túto konferenciu pozvať. V rámci slovenského predsedníctva nadviažeme aj na rokovania predchádzajúcich predsedníctiev a legislatívnych návrhov, ktoré sú negociované v Rade. V oblasti rodovej rovnosti a nediskriminácie sa vzhľadom na situáciu v Rade plánujeme venovať najmä dvom návrhom, a to návrhu Európskeho aktu o prístupnosti a návrhu horizontálnej smernice e, o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania. V skutočnosti prvé z rokovaní k týmto legislatívnym aktom sa už uskutočnili, a to už v mesiaci júli e, v tohto kalendárneho roka. K rokovaniam sme pristúpili s cieľom preskúmania možností, ktoré by nám umožnili dosiahnuť čo možno najväčší pokrok. Chcem vás týmto ubezpečiť, že E, k rokovaniam budeme aj naďalej pristupovať s plnou vážnosťou. Maximálne úsilie venujeme, e, plánujeme vyvinúť najmä pri Európskom akte o prístupnosti. Rokovania sú stále totiž e, v pomerne, pomenoval by som, v rannom štádiu. Naše snahy zacielime najmä na otvorené otázky, ktoré majú zásadný význam pre napredovanie rokovaní, napríklad rozsah pôsobnosti návrhu, definície, ustanovenia a neprimeranej záťaži aj samotné požiadavky na prístupnosť ako takú. Verím, že sa nám podarí dosiahnuť významný pokrok pri rokovaniach o tomto návrhu, ktorého cieľom je okrem iného aj zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a ich plné zapojenie do života Eh, jednotlivých spoločností. Návrh má tiež pomôcť k lepšiemu uplatňovaniu zásady rovnakého zaobchádzania v prístupe eh, k tovaru, službám, eh, osobami so zdravotným postihnutím, ako aj ku koherentnej implementácii dohovoru Organizácie spojených národov o právach osôb so zdravotným postihnutím ohľadom návrhu smernice a rodovo vyváženom zastúpení v dozorných radách spoločnosti e, kotovaných na burze, ktorá tento výbor asi prioritne zaujíma, sme pripravení viesť ďalšie rokovania v prípade, ak dôjde k zmene pozícií e, členských štátov blokujúcich e, návrh tejto smernice účinná spolupráca medzi e, členskými štátmi a Európskou komisiou v oblasti rodovej rovnosti, ako aj uplatňovaní rodového hľadiska v Európskej únii je hlavným motom pre zasadnutie skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť, ktorá sa v Bratislave uskutoční v dňoch 7. a 8. septembra tohto roku. Uvedená skupina sa okrem aktuálnych tém v oblasti rodovej rovnosti zameria aj na prerokovanie správy Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť na tému ženy a chudoba. Pozitívny efekt na presadzovanie rodovej rovnosti by mali mať aj aktivity, ktoré sme si zadefinovali v oblasti zamestnanosti a v oblasti sociálnej politiky. Napríklad závery rady týkajúce sa iniciatívy pre zamestnávanie mladých ľudí budú mať pozitívny vplyv tak na zlepšenie zamestnanosti mladých mužov, ako aj mladých žien. Účelom dokumentu bude zhotovenie e, implementácie záruky pre mladých a jej prínos k väčšiemu uplatňovaniu sa mladých ľudí. Tu chcem poznamenať, že očakávame, že jeden zo záverov bratislavského samitu lídrov bude aj otázka, ktorá by mala zabezpečiť financovanie a pokračovanie tohto projektu v ďalšom období, pretože aj na včerajšom výbore pre zamestnanosť sme jednoznačne skonštatovali, že táto pomoc je nevyhnutná a mladým ľuďom aj v budúcnosti týmto spôsobom je potrebné naďalej zamerať pozornosť. Taktiež chceme opätovne otvoriť na pôde Rady Európskej únie diskusii k situácii dlhodobo e, nezamestnaných osôb. V neposlednom rade by tiež e, chcel vyjadriť našu pripravenosť podporovať Európsku komisiu pri príjmaní ďalších opatrení na zabezpečenie väčšej rovnosti medzi mužmi a ženami. V tejto súvislosti by som rád spomenul význam strategického záväzku Komisie pre rodovú rovnosť na roky sixteen až twenty tento záväzok je totiž významným dokumentom pri presadzovaní rovnosti medzi mužmi a ženami tak na úrovni Európskej únie, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov. Ako sme identifikovali v spoločnej diskusii s komisárkou Jurovou, jednu z prioritných tém, tak na úrovni Slovenskej republiky, ako aj na úrovni Európskej únie, je otázka efektívneho potláčania a prevencie násilia na ženách v rámci nášho predsedníctva preto podporíme aktivity Európskej komisie smerujúce k účinnejšej ochrane žien, ich detí pred násilím a spolupráce členských krajín v tejto oblasti. Slovenské predsedníctvo bude pokračovať v započatých rokovaniach o pristúpení Európskej únie k dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boja proti nemu tzv. istambulskému dohovoru uplatňovanie ľudských práv žien a posilnenie postavenia žien a ich činnosti sú nepochybne dôležitými aj v medzinárodnom kontexte. Preto patria taktiež medzi ciele politiky vonkajších vzťahov Európskej únie E, posilnenie postavenia žien a zabezpečenia úplnej realizácie ich ľudských práv zohráva kľúčovú úlohu aj pri e, dosahovaní rozvojových zámerov milénia pri plnení ďalších medzinárodných záväzkov ako je napríklad úplná realizácia pekingskej akčnej platformy alebo plnenie záväzkov vyplývajúcich z dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácií žien. V rámci predsedníctva podporíme prípravy účasti delegácie Európskej únie na 61. zasadnutí Komisie pre postavenie žien v New Yorku v marci 2017, ktorého hlavnou témou je ekonomické postavenie žien v meniacom sa svete práce. Bude nám cťou prezentovať spomínané aktivity a závery predsedníctva, ktoré priamo s prioritnou témou korešpondujú. Vážená pani predsedníčka, Ctené páni poslankyne, páni poslanci Európskeho parlamentu, zároveň chcem vyjadriť presvedčenie, že spoločným úsilím sa nám podarí posunúť o kúsok, ale výrazný vpred pri presadzovaní otázok, ktoré s rodovou e, rovnosťou súvisia. Ďakujem pekne za pozornosť a ospravedlňujem sa, ak som trošku dlhšie v tom úvodnom slove hovoril. Gracias, ministro, por... Ďakujem veľmi pekne, pán minister, za vaše úvodné vystúpenie. Spomenuli ste vlastne väčšinu otázok, e, ktorými sa zaoberáme v našom výbore aj my. A naozaj očakávame, že niektoré z cieľov, o ktorých ste hovorili, budú naplnené a pokiaľ ide o danú tému, v podstate jedno prostredníctvo za druhým e, sa venujú týmto témam. Sú to dlhodobé témy a určite stojí za to vyvinúť úsilie na riešenie týchto otázok. A je potrebné odblokovať niektoré dôležité otázky a venovať sa im. Teraz, ak dovolíte, začneme otázkami zo stran jednotlivých skupín v mene EPP. Pani Záborská, nech sa páči. Predsednička, pán minister, vítajte v našom výbore pre práva žien. Som e, členkou tohto výboru už 13. E, rok. V prvom volebnom období som bola predsedničkou a mám možnosť sledovať, e, ako sa mení postavenie žien v spoločnosti, ako sa mení rovnosť medzi ženami a mužmi a vy ste pomenovali vo svojom príspevku veľa, takmer všetky oblasti ako hovorila naša pani predsedníčka, ktorými sa zaoberáme. A môžem povedať, že v niektorých oblastiach za tie roky by sme si predstavovali, že ten e, pokrok bude, bude väčší a e, tie správy, ktoré príjmame v našom výbore, tak sa stále opakujú tie isté problémy a navrhujú sa takmer tie isté riešenia. E, ja by som sa chcela spýtať na dve veci ktoré súvisia s eh, rovnosťou príležitostí. Na júlovom stretnutí ministrov pre zamestnanosť a sociálnu politiku ste hovorili o demografických zmenách a ich dopade na systémy sociálneho zabezpečenia. Vieme, že jedným z dôvodov nižšej pôrodnosti sú problémy, s ktorými sa stretávajú ženy vo väčšine členských štátov po pôrode hneď prvého dieťaťa či sa to jedná o výpadok e, príjmu, neochota mnohých zamestnávateľov e, prijať do zamestnania ženy s deťmi až po nižšie platy matiek v porovnaní s mužmi a o nerovnakých e, pracovných pozíciách. Ako vy vidíte z pozície predsedajúcej krajiny Európskej únie konkrétne priestor na zlepšenie postavenia žien, e, matiek a rodín s deťmi na, na trhu práce. A tá druhá otázka s tým súvisí. E, rovnosť medzi ženami a mužmi je 60 rokov uzakonená vo všetkých zmluvách a takmer všetkých medzinárodných dokumentoch. A v rámci e, Európskej ľudovej strany, politickej skupiny, sa zaoberáme otázkou rozdielu dôchodkov eh, medzi eh, ženami a mužmi. A túto tému považujeme za veľmi dôležitú pri zabezpečení eh, rovnosti. Aký je názor ministrov kompetentných pre túto oblasť a konkrétne aj vášho, vášho predsedovania na prostriedky, ktorými sa toto vyrovnanie dá dosiahnuť? vidíme, že to vyrovnávanie či už v PGP alebo v rozdiele dôchodkov je veľmi, veľmi pomalé. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani Záborskej, poprosím, keby ste sa prižiavali toho času, ktorý dávame k dispozícii, aby nám zostalo dosť času na koniec. Teraz e, pani Noel má slovo, nech sa páči. Minister. Ďakujem pekne, pán minister. Ja sa teším, že ste prišli sem k nám. Ja som si veľmi pozorne vypočula váš prejav a to, o čom ste hovorili, naozaj môžem plne podporiť. Ale mám isté obavy, pretože to, čo je napísané na papieri v programe rady, tak e, vôbec sa tam neukažuje k tomu, že by e, naozaj táto politika pre ženy mala prioritu v najbližších šestich mesiacoch. Čiže v tom písanom programe predsedníctva slovo žena alebo rovnoprávnosť alebo rod vôbec nie je. Čiže váš prejav áno, ale program predsedníctva nie. Čiže aby to neboli naozaj stratené mesiace, tých 6 mesiacov pre ženy. A ešte program TRIA, teda troch predsedníctiev. Tam sa hovorí o smernici o dozornej rade, čiže ako tam chcete pokročiť. A tiež ste vravali, že chcete, aby ženy boli schopné zosúľadiť prácu a rodinu. Čiže chci podporiť aj naše iniciatívy v tejto súvislosti. Ďalšia otázka. Všetky krajiny Európy chcú mať stratégiu pre rovnoprávnosť. Nielen dokument, strategický dokument, ale stratégiu praktickú. A toto rozhodnutie ešte naozaj nepadlo. Čiže ako spravodajkyňa pre e, túto stratégiu chcem poukázať na to, že rada si bola za jedno, že takéto niečo potrebujeme a poprosím vás naozaj naliehavo, aby sme naozaj takú stratégiu dostali. Pani Honeyball tu je, ona zrejme tiež vystúpi a bude hovoriť o utečencoch, ženách, utečenkyniach, čiže k tomu sa vedrovať ja nebudem, ale chcem poukázať na istambulský dohovor. Vy ste povedali, že budete efektívne pracovať na tom, aby násilie na ženách bolo obmedzené, aby sa mu zabránilo. A v úvode ste tiež povedali, že chcete, a tu chcem naozaj si byť, som to pochopila správne, že chcete, aby Európa ako celok, nie iba jednotlivé členské štáty, ale aby Európa ako celok podpísala istambulský dohovor a aby Európa ako celok potom aj ratifikovala e, tento dohovor. Čiže pochopila som to prosím správne, pretože pre mňa je to veľmi dôležitá vec. Po toľkých rokoch naozaj niečo takéto potrebujeme. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Noil. Slovo má pani Tynánska za EKR. Dovolte aj mne vás privítať na tomto výbore v mene skupiny európskych konzervatívcov a reformistov. Ja mám eh, tri krátke otázky. Eh, sa veľmi teším tomu, čo ste povedali na úvod, a síce, že chudoba, chudoba žien bude jednou z prioritných tém nášho predsedníctva, eh, pretože vieme, že naozaj ženy sú oveľa častejšie vystavené chudobe než muži Obzvlášť rizikové skupiny, ako ste aj spomínali, sú osamelé matky alebo matky, ktoré sa starajú o deti so zdravotným postihnutím. A v tejto súvislosti sa vás chcem opýtať. Na Slovensku dnes matky, ktoré sa starajú 24 hodín o svoje zdravotne postihnuté dieťa, dostávajú príspevok od štátu 220 eur na mesiac. Vy ste sa rozhodli zvýšiť tento príspevok na 247 eur na mesiac, čo samozrejme vítam. Zároveň si však kladiem otázku, alebo kladiem otázku vám, či si myslíte, že 247 eur za mesiac je dôstojná odmena pre tieto matky, dostačujúca a či v skutočnosti štát ich nevystavuje chudobe. A moja druhá otázka je taká všeobecnejšia, ale tiež sa týka chudoby. A teda, či by ste mohli byť možno konkrétnejší, že kde vy vidíte najúčinnejšie nástroje na boj proti ženskej chudobe. A moja posledná otázka je, sa týka zosúladenia pracovného a rodinného života. Konkrétne ide o situáciu Častokrát tu v Európskom parlamente sme svedkami toho, že poslankyne matky si môžu priniesť so sebou do rokovacej sály svoje dieťa. Na Slovensku žiaľ takáto možnosť pre poslankyne neexistuje. A veľmi som ocenila, keď ste vy sa zastali jednej poslankyne, ktorá chcela si zobrať svoje dieťatko na rokovanie do Národnej rady Slovenskej republiky a ste aj hovorili, že ak bude možné, tak eh, by ste podporili zmenu rokovacieho poriadku v tomto duchu, aby eh, poslankyne matky mohli, keď je to nevyhnutné, si zobrať do rokovacej sály svoje dieťa. Chcem sa spýtať, eh, keďže sa teraz na Slovensku novelizuje rokovací poriadok, či teda môžeme očakávať takýto pozmenujúci návrh z vašej strany alebo zo strany vašich poslancov, aby sme možno išli príkladom aj poslanci, že teda je možné zosúladiť rodinný a pracovný čas. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A bez toho, že by som sa chcela nejak miešať e, do otázok jednotlivých krajín, je to zaujímavá iniciatíva, o ktorej hovorí pani Žitňanská. Vlastne by som e, povedala len toľko, aj keď samozrejme je tu asi na mieste aj ten pozmeňujúci návrh. A poslanci nakoniec, e, aby mohli e, proste riešiť otázku starostlivosti o deti, no tak aby to bolo naozaj vyvážené medzi mužmi a ženmi. A ďalej, za ALDE má slovo pani Milna. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja len chcem zdôrazniť eh, to, že deti majú nielen matku, ale aj oca, bežne teda. A bolo by eh, fajn, keby možno aj minister raz prišiel na schodzu so svojím dieťaťom a nie iba ministerka. Čiže nielen ženy mali ma takéto právo, ale aj muži, otcovia. Ďakujem pekne, pán minister, že ste prišli. Ďakujem za vašu prezentáciu. Dovolte mi, aby som zdôraznila jednu vec, ktorá tu už odznela. A pre nás ako ALDE je to veľmi dôležité, aby ste to, pán minister, spomínali. Hovorili ste, že urychlíte proces ratifikácie istambulského dohovoru. A už padršnička pani Nojcho toto spomínala, čiže aj ja chcem zdôrazniť to, že aj naša skupina ALDE podporuje takýto krok. A Chcem zdôrazniť aj to, že nás mrzí, že Slovensko ešte neratifikovalo tento istambulský dohovor. Čiže aké konkrétne kroky plánujete na rýchlu podporu prijatia tohto naozaj dôležitého medzinárodného dohovoru, na boj e, proti násiliu na ženách a násiliu v domácnosti. Ďalšia otázka, tá sa obrá trošku iným smerom. Holandské predsedníctvo tomu sa podarilo dopracovať k e, záverom rady na tému LGBTI práv a rodovej rovnosti. A je to prvýkrát v dejinách EÚ, že máme politický konsenzus medzi Európskou 28 na posilnenie povedomia v Európskej únii o týchto právach, teda komunity LGBTI. No a tá dohoda z júna zavezuje členské štáty, aby výročne predkladali e, správu, aby teda komisia predkladala výročne správu o pokroku, pokiaľ ide o práva LGBTI komunity v každej jednej európskej krajine. A teda zameriavať sa je potrebné na tie oblasti, kde sú problémy ešte stále a tiež poukazovať na možné riešenia týchto problémov, čo by teda posilnilo pozíciu a postavenie týchto ľudí v spoločnosti. Prvé Výsledky sa očakávajú do konca tohto roka, no a v tejto súvislosti konkrétna otázka na vás. Aké iniciatívy plánuje alebo urobí slovenské predsedníctvo, aby táto otázka bola stále jednou z priorít, aby bola stále na agende EÚ? Merci beaucoup. Uh, ďakujem veľmi. Ďakujem pekne. A teraz za skupinu GUE pani poslankyňa Bjork. Eh, eh, eh. Ďakujem pekne, dovolte mi, aby som aj ja uvítala pána ministra v našom parlamentnom výbore. Srdečne vás vítam. Kolegovia už hovorili o význame ratifikácie istambulského dohovoru. Áno, naozaj dôležitý pokrok v tejto oblasti a s našou podporou a s našou spoluprácou môžete istotne počítať. Ale otázka, ktorej sa chcem ja venovať, tá sa týka chudoby, chudoby žien. Ja osobne som toho názoru, že je veľmi dôležité, aby sa naozaj podarilo rodiny a pracovný život zosúľadiť. Tam je ešte potrebné veľa vecí vylepšiť a na toto je potrebná aj lepšia legislatíva, legislatíva na európskej úrovni, aby sa naozaj e, dal dobre zosúľadiť profesionálny a rodinný život, či už e, ide o ženu alebo muža je tiež potrebné lepšie si deliť eh, zodpovednosti, úlohy, eh, prácu. Eh, musí to byť lepšie rozdelenie a mm, Predpokladám, že vaše predsedníctvo nám pomôže aj v tejto oblasti. A tiež je potrebné zlepšiť starostlivosť o deti v Európe. V niektorých regiónoch je e, vybavenosť veľmi dobrá v tejto súvislosti, v iných nie. Čiže naozaj je potrebné um, urobiť zmeny aj v tejto oblasti. Stanoviť si ciele, snáď ambicioznejšie, pokiaľ ide o starostlivosť o deti v Európe. No a pokiaľ ide o ten boj proti chudobe žien, no tu je naozaj potrebné poukázať na také politiky, ktoré zlyhali, ktoré výsledky neprinášajú, pretože e, sú tu naozaj obrovské problémy v niektorých krajinách. E, týka sa to hlavne niektorých menšín, ale prosím, sa budeme ani na ženy, na utečenkyne, e, ktoré sú naozaj veľmi postihnuté chudobou a často na ne verejné orgány alebo verejné služby zabúdajú. Čiže je dôležitá diskusia na túto tému a musíme mať takú politiku ekonomickú a sociálnu, aby naozaj boj proti chudobe žien, boj proti chudobe mladých žien eh, bol jej súčasťou. A je naozaj eh, dôležité eh, bojovať aj za reproduktívne práva v Európe ženy a muži v Európe musia mať naozaj právo rozhodnúť sa sami a je veľmi dôležité, aby sme dosiahli pokrok aj v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz poprosím za skupinu zelených pána Ernesta Urtasuna. Thank you, minister, for being with us. Ďakujem pekne, pán minister, že ste prišli. Ďakujeme za vašu prezentáciu. Myslím si, že mnohí z nás majú taký pocit, že pokiaľ ide o rodovú rovnosť, že tam tá agenda na úrovni EÚ je relatívne zablokovaná a je tu už, cítite takú frustráciu, jeden summit po druhom, rada za radou, ale veci sa nehýbu. Takže toto si musí vaše predsedníctvo uvedomiť. Pridal by som sa k tým, ktorí už vystúpili, teda, že sme naozaj sklamaní, že vo vašom pracovnom programe o rodovej rovnosti toho naozaj nie je veľa ale naozaj vaše predsedníctvo môže veci pohnúť vpred. Môže a ja sa teším, že chcete napríklad urychliť proces ratifikácie istambulského dohovoru. E, to je fajn, sú tu dve také legislatíve témy, ktoré nás e, veľmi zaujímavú, kde by sme uvítali urychlenie postupu aby naozaj sa mohli pretaviť do praxe. E, prvá vec, máte prosím nejaké zámery pokiaľ ide o e, zastúpenie žien v radách. Toto je zablokované v rade a neviem, či sa to pohne v najbližšom pol roku, ale tá, tá dôležitá, dôležitá téma. My by sme boli naozaj vo výbore radi, e, keby sa e, toto podarilo uplatniť. Takže zastúpenie žien v radách. A druhá vec, viete, že sme boli sklamaní, keď sa stiahol návrh smernice o materskej dovolenke. To nás veľmi sklamalo. Čakáme od komisie nové návrhy aj legislatívneho charakteru. Čiže neviem, či vy v najbližšom období budete v dialogu s komisiou na túto tému, teda či tento návrh príde, o čom bude, čiže ako predsedníctvo vníma túto otázku materská dovolenka. Dve otázky, čiže zastúpenie žien v radách, vo firmách a potom ešte zosúladenie práce a rodiny. Veľmi pekne. A teraz za skupinu EFDD poprosím pani poslankyňu Auto. Grazie. Allora, anch'io le do il... Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som aj ja uvítala pána ministra v mene EFDD. Ja nechcem opakovať to, čo už tu odznelo z úst kolegov a kolegyň. Samozrejme, že ehm, naše názory sa niekedy rôznia, pokiaľ ide o konkrétne veci, ale všetci spoločne vnímame naozaj potrebu veci konečne pohnúť vpred. Strieda sa pol rok po pol roku, každé predsedníctvo má pekné zámery. Samozrejme, za 6 mesiacov nie je potrebné dosiahnuť nejakú dramatickú zmenu, ale možno aspoň v jednej z tých tém, kde ste stanovili ciele, aspoň v jednej z tých tém dosiahnuť niečo hmatateľné. Čiže ako to prosím vyzerá v rade, keby ste tú tému nastolili, ako napríklad si rada uvedomuje, nakoľko si uvedomujú jednotlivé vlády, ako je to s požiadavkami a s potrebami žien. Uvedím konkrétny príklad. Napríklad včera v Taliansku Vláda prijala rozhodnutie, pokiaľ ide o plodnosť a pokiaľ ide o pôrodnosť. Chce sa spustiť kampaň na to, aby sa ženy stávali matkami skôr. No a občanov to veľmi pobúrilo, pretože takáto politika mm, skrátka sa ako by, ako by bola otrhnutá od reality, ako by politici nechápali, prečo sa ženy rozhodujú mať ženy neskôr, až po 30 čo k tomu vedie, čo teda ženám bráni um, byť matkami skôr ako v určitom veku. A to sú znova tie veci zo súladenie pracovného, súkromného života a tak ďalej. Čiže mnohé ženy napríklad nemajú pracovné miesto alebo sa boja, že oň prídu. Uh, Čiže uvedomujú si vôbec členské štáty, o aké problémy ide? No a takéto osvetové alebo reklamné kampane, a toto často môže byť dokonca až kontraproduktívne. Čiže ako to vyzerá v rade, ako to tam vnímajú? Vedia, aké problémy ženy majú, s čím sa boria, pretože naozaj rok po roku hovoríme o tých istých veciach, stále tie isté veci opakujeme a riešenia žiadne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. V tejto chvíli chcem sa spýtať, či ďalšie pani poslankyne alebo páni poslanci chcú položiť otázku, pretože nám zostáva dosť málo času. Um, takže dve otázky, poprosím, tri. Tri otázky a poprosím stručne, aby pán minister Richter mal čas odpovedať aj na tie predchádzajúce. Takže pani poslankyňa Bol, nech sa páči. Thank you. Thank you, Ďakujem pekne, ďakujem pekne pani predsednička, ďakujeme pánovi ministrovi od správy. Takto hovorila sa tu už o správe o utečenkyniach. Kolegyňa to spomínala, ja som bola spravodajkyňou, čiže by som položila nejakú otázku v tejto súvislosti. Táto správa sa delila na tri také časti. Prvá časť to bola tá samotná migračná cesta, a druhá to boli tie uh, centrá príjmu a teda ako sa tam e, ženy e, registrujú, ako sa dostávajú do krajín a potom to bola integrácia do spoločnosti, tá tretia časť. A naozaj s násilím sa zatávali v každej z týchto častí, čiže už počas tej cesty a potom, čo sa dostali do členskej krajiny EÚ. E, pokiaľ ide napríklad o tie zariadenia, kde boli tie ženy prijaté, E, či tam napríklad boli separátne sociálne zariadenia pre ženy a mužov, ako to bolo so zdravotníckou starostlivosťou, ako to bolo napríklad s tlmočením, že by tam mali byť ženy tlmočníčky, ktoré by mali tlmočiť ženám, utečenkyňam a tak ďalej. No a potom aj pokiaľ ide o integráciu, aj tam sú problémy s násilím. No a ja sa chcem venovať e, tejto téme preto, lebo e, téma migrácie bude aktuálna ešte dlhý čas. Isté mm, to ešte nie je prekonané. Čiže preto by ma zaujímalo, ako to vy vnímate a ako vy chcete riešiť niektoré z týchto otázok. E, bolo by fajn, keby v rade bol dialog na túto tému a ja dúfam, že budete v kontakte aj s našim výborom. Je to veľmi dôležitá vec, to treba brať naozaj veľmi vážne. Ďakujem. Veľmi pekne, pani poslankyňa Besera. Sí, muchas gracias, señor. Áno, ďakujem. Moja otázka bude veľmi konkrétna. Chcela by som vedieť, ako nazeráte z hľadiska predsedníckej krajiny, na, či existuje dobrá vôľa alebo rozhodnutie schváliť alebo nejak e, iniciovať e, aspekt e, z účasti žien v správnych radách. Proste e, rád by som poznala váš názor a víziu. A či Slovensko podporí e, smernicu, ktorá sa týmto má zaoberať. Ďakujem. Veľmi pekne a ako posledný pán poslanec Sebastian. Nech sa páči. Thank you very much. thank you very much. Ďakujem pekne, ďakujem pekne pánovi ministrovi. Ja musím priznať, že mám trošku obavy, pokiaľ ide o vaše slova v súvislosti s ratifikáciou istambulského dohovoru. Povedali ste totiž, že začnú rokovania. No a my sme v tejto sále v našom výbore počuli komisárku Jourovu, ktorá povedala, že Európska únia je pripravená tento rok istambulský dohovor podpísať, čiže rokovania, podpísanie, čiže istý rozpor medzi tým, si povedali vy a čo povedala pani komisárka. Istanbulský dohovor je najlepší nástroj, ktorý máme na boj proti eh, rodovému násiliu. Dnes je už 1.9., takže naozaj toho času nemáme veľa, aby sme to podpísali do konca roka. Čiže mňa by zaujímalo, aká je situácia v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Pekne za stručné otázky a teraz odovzdávam slovo ministrovi práce sociálnych vecí rodiny Slovenskej republiky pánovi Richterovi. A na odpovede máte asi 10 minút, pán minister. Ďakujem veľmi. No. Vážené pani poslankyne a pani poslanci, asi sa zhodneme, že 10 minút na odpovede na tie otázky, ktoré ste postavili, relatívne veľmi málo. Preto chcem sa vopred ospravedlniť, že asi nie každému vyhoviem, ale pokúsim sa v istej všeobecnej rovine zareagovať na tie konkrétne otázky. Ak môžem poprosiť vás, pani poslankyňa, k tým otázkam, ktoré sa týkajú našich národných záležitostí, ja som vám aj, aj poslal list, kde som vás pozval, nie na rande, ale na stretnutie, takže opätovne zopakujem, zopakujem túto možnosť, rád by som sa stretol aj porozprával. Každopádne je treba povedať, že okrem tých plus minus 30 eur, ktoré zvyšujeme, je tam posunutie z 1,4 na 1,7 násobok. A čo je najdôležitejšie z môjho pohľadu, obmedzenie, ktoré bolo doteraz v rámci 12 rokov na dôchodkové zabezpečenie. To znamená, ak sa bude matka starať celý život o svoje zdravotne ťažko postihnuté dieťa, bude mať nárok na dôchodok. To sú veľké posuny, ktoré tu sú. Viete, minister práce veľakrát mieni, minister financií a, a, a ostatní politici veľakrát menia možnosti a názory, ale rád sa s vami stretnem a na túto tému budem hovoriť a možno, že aj v tomto kolektíve vám chcem pekne poďakovať za vaše aktivity a iniciatívy v tejto oblasti aj na tej národnej úrovni. Vážim si toho, lebo nie je veľa podporovateľov niektorých myšlienok, ktoré sa týkajú tejto problematiky na tej domácej pôde, možno aj vo vládnej koalícii mám. Ale ak dovolíte, prvá a základná vec, ktorú chcem ponúknuť a s ktorou chcem začať, je otázka základného prístupu. Ja som aj v úvodnom slove pomenoval predsednícke trio. My sme viaceré veci plánovali, aj časovali v rámci trojici. Ten pol roka, ktorý má každá jedna krajina na to predsedníctvo, je relatívne veľmi krátka doba. Možno, že niektoré veci začať, otvoriť, pomenovať a už dokončiť vôbec nie. Preto bolo veľmi dôležité, že od januára 2015 a nielen odborníci, ale treba povedať, že na tej najvyššej politickej úrovni sme sa schádzali komunikovali viaceré veci, konzultovali s komisiou, minimálne s pani komisárkou Thyssen a mali sme záujem pripraviť veci tak, čo nestihne predsedníctvo holandské, aby zaradilo slovenské, respektíve maltské. To znamená, viaceré veci by som bol rád aj z hľadiska tých zámerov a priorít, ktoré som teraz ponúkal, aby ste vnímali v kontexte e, týchto troch krajín toho predsedníckého tria, pretože inak to rozplánovať nešlo. A opakujem ešte raz, že viaceré tie veci boli konzultované aj s komisiou, aby mali svoj prienik aj do tých legislatívnych, prípadne nelegislatívnych oblastí. A dovolím si povedať, že toto, ak to zhodnotíte z pozície tých troch krajín, sa nám relatívne podarilo. I keď e, veľmi vysoko hodnotím holandské predsedníctvo, ale bohužiaľ počas ich polročného predsedníctva sa nič neuzatvorilo. Všade sa konštatoval istý pokrok v riešení. Ja by som bol veľmi rád, a už dnes môžem hovoriť možno v dvoch, troch prípadoch, e, som presvedčený, že dospejeme k zhode a príjmeme závery e, niektorým legislatívnym, respektíve nelegislatívnym nástrojom. Ďalšia vec je problematika, ktorá sa týka e, postavenia, postavenia žien, rovnoprávnosti z hľadiska pracovných pozícií, ale aj života ako takého celého, sa bezprostredne dotýka všetkých priorít, ktoré som prezentoval v tom širšom, širšej miere na včerajšom výboru, výbore pre zamestnanosť. Lebo keď hovoríme o zamestnávaní mladých ľudí, o dlhodobej nezamestnanosti, keď hovoríme o európskom semestri sociálnych práv, to sa bezprostredne dotýka aj vás. Je to istá nadstavba, veľmi výrazná a dôležitá a preto, ak by som mal úplne vyčerpať a možno viac vás uspokojiť, musel by som zopakovať viaceré veci, ktoré ktoré súvisia s tým včerajším výborom a s celým komplexom tých priorít, ktoré sú, ktoré sú jednoducho, jednoducho, pred nami. E, to, to, veľmi úzko súvisí aj s tým, že my sme mali maximálnu ambíciu pri každej jednej téme, ktorú sme zaradili do priority, urobiť aj niečo viac. A to viac sú konferencie. To znamená stretnúť sa v Bratislave a na Slovensku s odborníkmi, so sociálnymi partnermi, vieť sociálny dialog. Ja nevnímam sociálny dialog len ako tripartitný rozmer zamestnávateľov a zamestnancov, ale to sú aj sociálne skupiny a veľmi dôležité sociálne skupiny, ktoré majú právo, dokonca povinnosť do tohto sociálneho dialógu zasiahnuť a úlohou politikov je rešpektovať ich pripomienky, návrhy a názory a tie sa potom premietajú v konkrétnych, konkrétnych legislatívnych e, návrhoch. Toľko a neviem, či ste zachytili ešte jednu myšlienku, ktorú som sa tam snažil ponúknuť a to je otázka vnímania orgánov Európskej únie. Eh, my sme dospeli pri istom širšom hodnotení k názoru, že nie všade a nie rovnako a hlavne nie vždy pozitívne sú orgány európskej eh, úrovne, eh, inštitúcie Európy, ako je komisia, parlament, prípadne jednotlivé rady, dobre vnímané a preto sme chceli urobiť niečo preto viac. A ja prvú neformálnu radu, ktorú som mal ministrov práce sociálnych vecí a rodiny, kde sme zaradili veci, ktoré tu čiastočne boli hovorené, pani Záborská, čo sa týka starnutie populácie a čo s tým, do toho veľmi úzko súvisí z hľadiska budúcnosti digitalizácia, robotizácia, nie z technického hľadiska ale z hľadiska ľudských zdrojov. Čo to znamená pre toho človeka, zamestnanca, pretože jeden stráca prácu z titulu e, digitalizácie a robotizácie, naopak druhého musíme pripraviť, aby tú novú pozíciu vedel obsadiť. Po 20 rokoch som zobral ministrov e, do konkrétnej fabriky, kde sme sa s ľuďmi bavili, čo to znamená z praktického hľadiska, keď jedni museli odísť, e, druhí prísť, aký to zanechalo, zanechalo do, spojenie E, nazvem to tých teoretických legislatívnych návrhov s, e, e, s konkrétnou implementáciou ako praxi ako takej veľmi dôležité. A, a zaujímavé, že na túto radu mi prišli skoro všetci ministri, čo sa na neformálkach, priznám sa, nestáva a veľmi pozitívne prijali tú, tú konkrétnu, v, to stretnutie v tej fabrike. To znamená, aj toto je možno cesta, ktorou by sme chceli ísť. A práve preto aj tie konferencie majú jednotlivé závery, ktoré k týmto oblastiam oblastiam a prioritám, ktoré tu boli pomenované, priblížiť ďaleko viacej ľuďom. To znamená, že e, toto chcem zvýrazniť, tú skutočnosť, pretože e, veľakrát sa veľmi veľa aj urobilo, ale, ale možno nevedeli sme to predať, alebo možno médiá majú záujem o niektoré iné veci a tak toto chceme v maximálnej miere, miere v spolupráci s vami a samozrejme s jednotlivými výbormi vedieť viacej predať. Možno toľko všeobecne k tým veciam a teraz tým konkrétnym otázkam, Dobre. Istanbulský dohovor. Áno, tu, to, to je téma, ktorá tu je, je veľmi veľká, je relatívne dlhé obdobie a našou maximálnou úlohou je to potlačiť celý ten proces. A ja by som tu ani veľmi ďaleko ako nebol proti zámerom, ktoré prezentovala pani komisárka Jurová do konca tohto roku dospieť nejakým... Ale treba povedať, že našou úlohou je urobiť všetko preto, aby sme do toho finále došli. Ten proces beží. No nie na začiatku, ten je rozbehnutý, lebo niektoré otázky, ktoré tu boli, to už sa realizuje. My sa nebavíme o tom, či Európska únia ako celok, to je rozhodnuté. Ako celok, jednoznačne. Samozrejme, veď, že my napríklad pozície Slovenskej republiky sme sa rozhodli, eh, že ešte predtým pripravíme legislatívny návrh zákona, ktorý bude riešiť otázku a problematiku násilia na ženách. V intenciách istambulského dohovoru to znamená že do istej miery možno predbiehame veci ale toto je ďaleko dôležitejšie ako proces relatívne zdĺhavý proces ratifikácia týchto vecí. To znamená, že implementácia konkrétnych vecí z Istanbulského dohovoru do národnej legislatívy budem veľmi rád, keď sa budeme môcť na, na týchto veciach spolupodieľať, pretože očakávam, že k tomu bude relatívne veľmi veľká, veľká diskusia. To znamená, že áno, už sa rokuje, našou prioritou je dosiahnutie, respektíve priblíženie sa k podpisu e, stanoveného rozhodnutia a ratifikáciu budeme mať E, asi, asi dlhší čas, pretože tá ratifikácia je na tej národnej úrovni, to nie je nejaký jednorázový akt, je to mm, istým spôsobom individuálny, individuálny prístup. Takže tá ambícia je, je celkom, celkom reálna a logická. E, ja viem, že možno je tu istá frustrácia členov tohto výboru, lebo veľmi veľa legislatívnych vecí je v akomsi štádie útlmu, to sa týka orgánov spoločnosti a ďalších. Ja si to tiež uvedomujem a je opodstatnená, by som povedal, naša, naša, náš zámer urobiť všetko preto, aby sa aj tieto veci pohli ďalej. Len niekedy mám taký pocit, a týka sa to napríklad smernice o vysielanie pracovníkov, že aj komisia nereaguje na vopred signalizovanie E, pripomienky alebo pozície národných štátov a bezhlavo ide do situácií, ktorá môže vyvrcholiť tým, že 5, 6, 7 rokov sa diskutuje o niečom, čo by možno v lepšej komunikácii a vydiskutovaní veci malo byť úplne normálne. Nemôže byť úplne normálne, že 11 krajín sa postaví v forme žltej karty a vysloví e, svoju pozíciu napríklad takému vážnemu dokumentu, ako je smernica. Ona je v svojej podstate dobrá, potrebná a možno hlavne pre tie nové krajiny, kde tá mzda je ďaleko iná, ale dovolím si povedať, že príprava týchto materiálov predtým, než sa dajú do procesu, vždy nezodpovedá potrebám a realite a hlavne možnostiam. A to sa týka aj viacerých legislatívnych vecí, ktoré sú možno aktuálne Eh, aktuálne aj pre tento výbor. Eh, toľko možno k ženám k riadiacim orgánom. Rád by sme to slovenské predsedníctvo dostali do situácií, že by sme mohli na konci obdobia nielen konštatovať pokrok, možno ešte niečo viac, ale už pokrok a posunutie tej myšlienky ďalej, myslím si, že by bolo, bolo istým plusom. No, neviem, čo najviac, ako komu, komu dať eh, ambíciu na odpoveď Zaznelo dosť kritiky, že relatívne e, dobre sa to číta, čo ten minister hovorí, ale reálne z hľadiska konkrétnych priorít je toho málo. Ešte raz vás chcem pekne poprosiť. Pozrime sa na to, na to predsednícke trio, lebo sú veci, ktoré Holandiania začali. My v nich ideme pokračovať. A preto sa tu neobjavujú ako nové veci, ale je našim prioritným záujmom v nich pokračovať, zvlášť keď niekde nastal pokrok. To isté včera e, na, na tom výbore pre zamestnanosť bol aj kolega malcký minister, ktorým sme sa úplne jasne dohodli, ako ďalej budeme pokračovať vo veciach, ktoré my otvárame, aby ich oni vedeli završiť. Takže skôr než tú kritiku zobjektivizujete, pekne vás chcem poprosiť, celý prierez vecí, ktoré sa týkajú toho predsedníckého tria, Holandsko, Slovensko, Malta, možno, že vám dá ďaleko viacej odpovedí na otázky, to, čo ste reálne v, v tomto našom zámere alebo projekte e, z SK Press nenašli. Toto by som vás chcel poprosiť a som presvedčený, že možno zmeníte názor alebo minimálne poviete, že to je širší rozmer, lebo ešte raz opakujem, pol roka pre začatie a ukončenie viacerých legislatívnych a nelegislatívnych vecí z hľadiska inštitúcie, postupu a, a všetkých ďalších vecí, niekedy možno aj byrokratických, je, je veľmi ťažké jednoducho dosiahnuť a završiť. Možno toľko, ak je potrebné na niečo veľmi konkrétne, rád zareagujem. Ale ja by som bol veľmi rád, aby sme sa na tých podujatiach, na ktoré som vás pozval, na tých konferenciách v Bratislave, ktoré sú veľmi konkrétnou odpoveďou na vaše otázky, mali možnosť stretnúť a ja vás ubezpečujem, že budem mať záujem si nájsť aj iný e, časový priestor a individuálny na to, aby sme o týchto vážnych témach spolu hovorili. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister, eh, za zodpovedanie otázok aj za pozvanie na konferencie. A, a my teda budeme pokračovať ďalej v našom dnešnom programe, len chvíľočku dáme si tak 5 minút pauzu, aby pán minister mohol odísť.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 Vážené kolegyne, kolegovia, poprosila by som vás, aby sme si mohli sadnúť a pokračovať v našom programe. Um, máme možnosť mať tlmočníkov ešte o nejakých pár minút navyše, ale vzhľadom k tomu, že o 11.00 má byť stretnutie koordinátorov, veľmi pekne by som vás chcela poprosiť, aby sme možno skúsili v našich vystúpeniach byť struční. A hneď by som teda odovzdala aj slovo spravodajkyni pani poslankyni Besera. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, budem stručná, pretože poznám aj okolnosti od, od 1. septembra, aké sú. A keďže táto správa je k dispozícii už od júla, aspoň jej návrh, tak e, e, budem teda stručná v tom, čo budem prezentovať ohľadne tohto návrhu a aké sú oblasti a vlastne aký je cieľ tejto správy a aby sa dosiahla efektivita v niektorých oblastiach. Chcem poďakovať predstaviteľom jednotlivých politických skupín, ktorí už dostali e, tieto materiály ešte 11. júla a ďakujem ich za ich, im za ich pripomienky. Vlastne tento návrh budeme potom prezentovať v oktobri na zasadnutí a 22. oktobra je vlastne termín na prekladanie návrhov a potom koncom novembra predpokladám sa tomu budeme ešte raz venovať a hlasovanie prebehne v decembri. Takže v krátkosti vám chcem povedať, o čo tu ide celkovo. V tejto správe sa hovorí o podporadovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu. Takže vychádzame z definície Eh, Svetovej zdravotníckej organizácie, teda ako je zadefinované samotné zdravie. Je to stav eh, úplného zdravia duševného aj telesného a odolnosť voči chorobám. A samozrejme tu sa zhrňuje viacej faktorov a týka sa to aj aspektov prístupu k informáciám a prístupu k zdravotnej pomoci medzi ženami, teda vo vzťahu k ženám aj mužom a hlavne tu hovoríme napríklad o aspektoch sexuálneho zdravia. A v tomto zmysle musíme zohľadňovať aj rozdiely medzi ženami a mužmi vo vzťahu ku ochoreniam aj zdravotnej starostlivosti. Viac než polovicu únie predstavuje ženská populácia a preto tieto otázky e, zdravotné a otázky klinického výskumu treba zohľadňovať vo všetkých aspektoch. Hlavne teraz máme na mysli aj otázky, ktoré sa týkajú biologických, sociálnych a ďalších aspektov, ktoré sa týkajú e, aj orgánov, ktoré slúžia na rozmnožovanie. A niektoré Eh, kroky, ktoré, o ktorých som uvažoval v minulosti, by sa mohli dokonca ukázať ako kontraproduktívne, preto treba hľadať nové a lepšie cesty riešenia. Pokiaľ ide o eh, duševné zdravie, celkovo môžeme povedať, že medzi ženami a mužmi sú tie prípady viac menej podobné alebo identické, aj keď existujú určité rozdiely predsa len určité pokiaľ ide o indikátory. Ďalej chcem povedať, že pokiaľ ide o zdravotnú politiku, tak e, nie, nie sú všetky rodové aspekty dostatočne zaintegrované do e, politiky a do legislatívy jednotlivých členských krajín. Európska únia sa zaviazala chrániť ľudské zdravie a zdravie človeka teda a toto, e, k tomu sa zaviazala vo viacerých e, e, dohodách a dohovoroch. Toto je vlastne právny záväzok zo strany EÚ. Preto rada schválila aj aspekt univerzálnej zdravotnej ochrany a starostlivosti a vychádza sa tu zo zdravotných systémov členských strajín, krajín EÚ. A dôležité je, že sa práve ráta aj s rovnosťou prístupu a zohľadňuje sa aj aspekt etický, aspekt e, rodový, aj e, otázky platové a ďalšie. Takže zabezpečuje sa tu, aby všetky osoby mali e, prístup ku preventívnej zdravotnej starostlivosti to v súlade e, s systémami, ktoré sú vytvorené v jednotlivých členských štátoch. Okrem toho je tu aj aspekt integrácie na úrovni európskej. Vychádza sa tu z charty základných práv a je to teda všeobecná povinnosť zaintegrovať tiež rodové aspekty starostlivosti. Týka sa to aj práv, e, práce vlastne zodpovedných činiteľov v rámci EÚ. Na záver chcem povedať a pripomenúť, že eh, aj na úrovni EÚ sa eh, publikovali viaceré materiály, ktoré sa týkajú prístupu žien ku zdravotnej starostlivosti. Eh, žiaľ, v praxi sa nejak veľmi neprejavili aspekty implementácie všetkých týchto bodov, ale vo všeobecnosti európske zdravotné politiky akoby ignorovali rodový aspekt, ale je to flagrantné porušovanie týchto dohôd a aj právnych záväzkov, ktoré máme. Toto je teda ten všeobecný pohľad. Pokiaľ ide o štruktúru správy, vychádza vlastne z toho, ako je to aj načrtnuté v tomto návrhu. A jednak je to teda všeobecné zameranie na riziká, ktoré tu existujú. Ďalej v druhej časti sa hovorí o e, špecifikách a v tretej časti sa hovorí, a podľa mňa je to veľmi dôležitý bod, zameriavame sa tam na viaceré oblasti, kde sa pracuje a to je predovšetkým aspekt klinického výskumu. Tam prúdia aj európske fondy, prostriedky z fondov a dôležitým aspektom je aj transparentnosť. Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Ak si želáte ešte niečo doplniť, samozrejme je tu priestor a môžeme na tomto materiále ešte popracovať. Je to materiál otvorený a môžeme zorganizovať aj neformálne stretnutie a popracovať aj na celkovom zameraní tohoto materiálu. Dôležité je, aby sme sa zhodli. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni za predloženie tejto správy. teraz by som dala slovo tieňovým spravodajcom za jednotlivé politické skupiny. Um, za EPP asi nie je, tak môžeme začať SND. Uh, thank you very much. I'm apologize. Ďakujem pekne. Beatrice uh, Ehm, sa musím povedať, že som trošku prišla neskôr, ale dokument som si prečítala. Chcem sa jej poďakovať za ten dokument a ten pracovný dokument nám naozaj veľmi zľahčí našu spoluprácu, takže ďakujem, Beatrice. Ja sa teším, že sa touto témou môžem zaoberať, lebo e, som už mala dočinenia kultúrnymi aktivitami, teda umením, e, divadlom. Som mala dočinenia s osobami e, s mm, takýmto postihnutím a dokonca máme aj Labour's Mental Health Forum, eh, na ktorého založení som spolupracovala u nás doma, takže eh, myslím si, že je toto téma veľmi dôležitá a ten rodový aspekt je tam tiež veľmi dôležitý, pretože duševné zdravie má eh, takýto aspekt a je dôležité uplatňovať holistický prístup, rodovo responsívny, tak povediac, celospoločenský a e, preto aj e, Európska zdravotná stratégia e, VHO na obdobie 17 až 21 ide touto cestou. Depresia, úzkosť, panika, toto sú duševné choroby, ktoré sa už opakujú dvojnásobne často ako u mužov. Uh, a ženy e, sú neustále vystavené nejakým negatívnym aspektom života a mm, toto e, vlastne ohrozuje ich duševné zdravie. No a tieto negatívne prvky, ale to je zrejme to, na čo by sme sa mali zamerať. Duševné zdravie je e, stále ešte stigmou v našej spoločnosti. Často o tom nie sme schopní otvorene hovoriť, keď máme nejaké problémy. Iba 40 ľudí s duševnými problémami e, vyhľadá lekára, dá si stanoviť diagnózu a tiež stereotypy. Ženy sú často e, ponechané svojmu osudu a toto ešte zhoršuje ich e, duševný stav. Staršie ženy sú často vystavené takýmto problémom, keď sú osamelé, napríklad keď im zomrie partner po dlhom vzťahu a tak ďalej. Čiže osveta na túto tému, lepšie povedomie, lepšie pochopenie, jasné prepojenie, pokiaľ ide o rodové stereotypy a duševné zdravie, pokiaľ ide o násilie na ženách, exklúziu zo spoločnosti a tak ďalej. To všetko sú uh, priťažujúce faktory. Rodové, uh, rodová nerovnosť a rôzne formy exklúzie vplývajú na duševné zdravie a zraniteľné skupiny musia mať uh, na koho sa obrátiť. Chcem zdôrazniť význam eh, podpory v rámci komunity My napríklad v Spojenom kráľovstve máme uh, social prescribing. Uh, ja to vysvetlím. Uh, je to napríklad venovanie sa uh, nejakej športovej aktivite, uh, písaniu, umeniu a tak ďalej. A toto je vec, ktorá môže pomôcť. Uh, nemá to až také vysoké náklady pre členské štáty, čiže je to určite cesta, ktorou sa oplatí uberať. Uh, to je všetko z mojej strany. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Thank you. This is, uh, Ďakujeme. A teraz pani Bjork. Teraz má pani Jork. Thank you. Uh, just... Ďakujem pekne. Dovolte mi, aby som sa aj ja poďakovala, Beatrice. Ja som si pracovný dokument prečítala a už sa teším na spoluprácu. Štruktúra, ktorú v dokumente navrhujete, je podľa mňa vynikajúca. A naozaj fajn, že náš výbor sa týmto zaoberá, že to uchopil z tohto uhla. Možno by nebolo zlé hovoriť aj o tom syndrome vyhorenia, pretože toto je vec, ktorá vo Švedsku sa objavuje čoraz častejšie, keďže sa mení profesionálny život žien a vidíme, že tých burnoutov je čoraz viac, vyčerpania, žena musí pracovať v práci aj v domácnosti. A tento syndrom vyhorenia, únavy, vyčerpania e, sa u žien e, často objavuje a je potom spojený e, s dlhou liečbou, rehabilitáciou a tak ďalej. Čiže toto by som tam zapracovala. Debate tiene la palabra señor Sebastián. Slovo má pán Sebastián. Ďakujem za slovo. Hovorím v mene výboru DEVE, a výbor je veľmi spokojný s tým, že sa môže vyjadriť k tomu, tejto správe a zároveň prichádzame s návrhom e, za oblasť, e, na ktorú v našom výbore zodpovedám. A skutočnosť je taká, že máme povinnosť vlastne zapracovať všetky podnety, do tohoto dokumentu a je dôležité, aby Európska únia spolupracovala v tejto otázke. Sú tu dve veci, ktoré nás veľmi zamestnávajú. Poprvé, je tu prepojenie medzi chudobou a rodovým aspektom, teda ženy trpia viac s chudobou než muži. A to znamená, že aj e, dochádza ku ochoreniam žien, kde dostatočná starostlivosť proste neexistuje. Preto si myslím, že by bolo potrebné, aby Európska únia viac investovala do tejto oblasti, aj do výskumu. A treba hľadať mechanizmy, aby e, skutočne tá starostlivosť bola dostupná tam, kde je to potrebné. A do, ne, dokonca ani musíme odsúdiť to, že to, čo je stanovené v dokumentoch VHO, sa neaplikuje dostatočne. A myslím, že e, do správy treba zapracovať aj aspekty e, výskumov a testov, ktoré e, sa zatiaľ realizujú dosť v Afrike. Tieto zdravotné skúšky, ktoré vykonávajú hlavne farmaceutické spoločnosti nadnárodné, tie sa realizujú teda v zahraničí a, v zahraničí a celkovo prístup, prístup k výsledkom e, týchto e, výskumov nie je celkom e, jednoznačný a rovnaký. A týmto trpí dosť veľká miera alebo veľký počet žien. No a predpokladám, že teda e, sa bude pracovať aj na tejto téme a ďakujem v mene výboru DV e, za možnosť vyjadriť sa k tejto téme. Ďakujem. Muchas gracias, señor Sebastián. Ďakujem, pán Sebastián. A na záver debaty už síce prekročili sme čas, ale dávam slovo ešte pani Veserre. Ďakujem pekne za vyjadrenia kolegov, ktoré tu odozneli. Aj pokiaľ ide o vyjadrenia v rámci výboru FAM, ale aj za vyjadrenie predstaviteľa výboru DV. Určite ide o veľmi dôležitú tému, aj v súvislosti s e, dostupnosťou liekov. Áno, to sa tu tiež spomínala. A určite E, je tu vzájomná previazanosť viacerých aspektov, ako bolo naznačené. A myslím, že by bolo veľmi zaujímavé e, zorganizovať spoločné zasadnutie, kde by sme tieto veci riešili ďalej. Ďakujem pekne pani Meserra. a tým na dnes končíme zasadnutie naše.